Uh, Vážený pán predseda, ctení mm, poslanci Európskeho parlamentu, Charta základných eh, ľudských práv eh, nám pripomína, že únie sa zakladá na eh, všeobecných a nezrušiteľných hodnotách ľudského dôstojníctva, slobody, rovnosti a solidarity. Zakladá sa na princípoch demokracie, a pochopiteľne právneho štátu. E, jednotlivec je v stredobode pozornosti činnosti únie, pretože sa zriaduje občanstvo Európskej únie a sa vytvára širší priestor slobody, bezpečnosti a spravodlivosti. Predovšetkým táto charta popisuje podstatu Európy a definuje naše poslanie pokiaľ ide o oblasti migrácie a vnútra. A e, skutočná realita je veľmi náročná a e, do určitej miery máme spoločnú zodpovednosť, e, ktorá sa stane skúškou tempa európskej integrácii a legitimity európskeho prísľubu. Ako vyzerá dnešná realita? dochádza k explózii geopolitického prostredia. Vznikajú nové teroristické hrozby, ktoré e e, e, e, hovoria o tom, že chcú poškodiť našu spoločnosť. Európske hospodárstvo sa snaží dostať sa z krízy. E, náš kontinent e, starne napriek tomu, že celý svet je demograficky e, e mladý. vznikajú v našich mestách geta, ktoré E, e, sú semeniskom e, extrémizmu. Vznikajú nové sofistikované formy trestnej činnosti, ktoré nepoznajú krízy. A máme mm, humanitárnu katastrofu na našich hraniciach a to je v ostrom rozpore s našimi spoločnými morálnymi, kultúrnymi a politickými hodnotami a dedičstvom. Taktiež čelíme stále väčšej nespokojnosti európskych občanov Dovolte, aby som hneď od začiatku to uviedol na správnu mieru. Odpoveď na tieto výzvy mm, v žiadnom prípade nespočívajú e, e, v Európe ako pevnosti. Dejiny nás učia, že e, pevnosti, ktoré sa budovali na ochranu pred vonkajšími hranicami, napokon sa menia na pevnosti, ktoré robia z tých, ktorí sa snažia e, chrániť otrokov a vedú k izolacionizmu. Toto smerovanie nie sú časťou nášho mandátu. Európa dokáže prosperovať iba e, v tom prípade, že bude energicky zjednodušovať mobilitu myšlienok, tovarov a ľudí. Otvorenosť a bezpečnosť sú piliermi e, európskej konštrukcie. E, toto je poslaním komisie vo vzťahu k migrácii a e, agende vnútra. Toto poslanie je jasné. Musíme e, premeniť bezpečnosť a mobilitu do Európy, ktorá bude raz bez strachu. To znamená, že musíme chrániť identitu Európy ako oblasti, ktorá zaručuje základné práva. Musíme realizovať integrovanú a adresnú politiku, aby sme e, e talentovaných e, pracovníkov, ktorých potrebuje každý členský štát. Musíme zabezpečiť, aby Európa zabezpečila bezproblémovú integráciu migrantov e, do našej spoločnosti. Naviac musíme zaručiť že e, kriminalita a terorizmus sa nedostanú e, e, cez hranice Európy a že dokážeme efektívne bojovať proti ním. Vážené dámy, vážené páni, v otázkach migrácie a vnútra. Ak nebudeme konať spoločne ako únia, vôbec sa nepohneme. Ak ma potvrdíte, do tejto funkcie budem rátať s vámi, s výborom LIBE som e, hrdý, že som bol dezignovaný ako prvý komisár e, pre otázky migrácie. Táto skutočnosť e, zdôrazňuje podporu novozvoleného prezidenta Junckera a novej komisii v snahe riešiť veľmi významné výzvy migrácie. Stále viac máme dočinenie s stále väčším počtom ľudí, ktorí hľadajú ochranu E, e, e, za našimi hranicami. Únia, ktorá podporuje všeobecné ľudské práva a je zodpovedná za ochranu takýchto utečencov pred prenasledovaním, musí rešpektovať práva uchádzačov a azyl a predovšetkým musí rešpektovať životy jednotlivých ľudí a práva na, na refoulement za všetkých okolností, teda aby za žiadne okolnosti nedostali do horších podmienok vy, ako predstaviteľ Európskeho parlamentu, významnou mierou prispeli k e, vytvoreniu stabilného e, azylového systému. Máme teraz e, komplexný právny ramec, ktorý umožňuje realizovať našu prioritu a to, aby všetky členské štáty jednotne uplatňovali tieto princípy. Treba diskutovať o niektorých dodatočných oblastiach, predovšetkým o možnosti e, e, vytvoriť jednotný status e, pre takéto osoby, ktoré budú platiť v celej únii. Na základe preskúmania zdravotného stavu dublinského systému budem analyzovať možné ďalšie kroky. Dennodenne počúvame správy o príchode e, na naše brehy e, nových migrantov, správy o tom, ako zúfali e, ľudia častokrát sa výpravia na loďach v Stredomorí. Naposledy sa to stalo pri Cypre. Musíme vylepšiť svoju schopnosť riešiť azylovú krízu a zároveň poskytovať pomoc E, tým, ktorí sa stretnú s významnými dočasnými tlakmi na azylový systém. Potrebujeme mať viac solidarity a toto je možné iba v tom prípade, ak členské štáty budú e, si navzájom dôverovať a zhoste sa svojej zodpovednosti. No, uvedomujem si však, že väčšina utečencov a ľudí, ktorí e, potrebujú medzinárodnú ochranu, E, sa nachádza e, e, väčšina vníma Európskej únie a v rozvojových krajinách, ktoré majú svoje vlastné problémy. To znamená, že medzinárodná solidarita nesmie zastať pri hraniciach Európskej únie. Podľa môjho názoru, únia by mala robiť viac, aby poskytla podporu krajinám v tých regiónoch, z, ktorého pochádzajú, z ktorých pochádzajú väčšina utečencov alebo cez ktoré prechádzajú budem úzko spolupracovať spolu so svojim kolegom, e, e, e, podpredsedom komisie Mogherini a ostatnými komisármi, ktorí majú na starosti vonkajšie záležitosti, aby sme vytvorili spoločnú politiku pre utečencov a pre oblasť migrácie. Na druhej strane budem navedať členské štáty, aby nechovali u seba viac utečencov z tretich štátov pre sídlovanie e, e, utečencov je hmatateľným e, prejavom úprimnosti a solidarity voči tretím krajinám, ktoré majú na svojom území veľké populácie utečencov. Európska únia musí chrániť tých, ktorí to potrebujú, ale zároveň môže byť dôveryhodná iba v tom prípade, ak bude riešiť nelegálnu migráciu s prihľadnutím e, a respektovaním e, e, základných práv. To znamená, že musíme zaobchádzať s tými žiadateľmi, ktorých žiadosti sú zamietnuté a pri zabezpečení rýchleho návratu treba poskytnúť prioritu dobrovoľnému návratu a posilniť reintegráciu v tých krajinách, kam sa vracajú. Tu potrebujeme posilniť aj našu spoluprácu s krajinami pôvodu, tranzitnými štátmi, ale aj s medzinárodnými a organizáciami a mimovládnymi organizáciami. Komplexný prístup zohrňa samozrejme aj možnosť eh, legálneho príchodu do Európskej únie. Musíme maximálne využiť eh, prednosti medzinárodnej mobility, migrácie a integrácie Európa je súčasťou globalizovaného, nazvem prepojeného svetu, kde medzinárodná mobilita pravdepodobne sa bude zvyšovať. Treba vyhodnotiť potreby mm, pracovného trhu v Európe, zistiť, kde existujú e, prípadné nedostatky podľa jednotlivých sektorov. Medzinárodná e, súťaž e, mm, ktorá hľadá kvalifikovanú pracovnú silu, sa zistujú, sa zintenzívňuje Rád by som viedol pravidelný dialog so všetkými zainteresovanými hračmi, eh, eh, členskými štátmi, podnikmi a odbormi. Nazdávam sa, že európska eh, platforma, ktorá bude koordinovať takýto dialog, by bola veľmi užitočná Prvé e, roky e, realizácie smernice o modrej kartičky e, identifikovali niektoré nedostatky a práve preto novozvolený predseda komisie Juncker spomenul, že to si bude vyžadovať veľkú pozornosť jednou z mojich priorít bude zabezpečiť, aby E, rokovania o týchto smerniciach o študentoch a výskumníkoch sa uzavreli v roku 2015. A teraz šengenský priestor. Schengen predstavuje jeden z najvýznamnejších e, e, výdobytkov európskej integrácie. Musíme zachovať situáciu, kde nemáme na vnútorných hranicách kontrolu. Predpokladom tejto požiadavky je efektívna kontrola vonkajších hraníc, čo vytvorí z Európy pevnosť členské štáty, ktorí zodpovedajú za kontrolu svojej časti vonkajšej hranice. E, treba však e, plne využiť aj kapacity e, agentúry Frontex s tým, aby sme zabezpečili dostatok európskej solidarity. Máme dostatočné nástroje k dispozícii. Komisia, Európsky parlament, ako aj rada hovoria, že treba hovoriť E, o, o ďalšom rozvoji Frontex a e, zabezpečiť skutočný e, efektívny systém ochrany vonkajších hraníc, migračné tlaky, ako aj pašovanie sa zvyšuje a preto treba komplexne riešiť tento problém. Efektívne riadenie hraníc vyžaduje využitie moderných technológií. Treba lepšie využívať príležitosti, ktoré nám ponúkajú digitálnej technológie z hľadiska riadenia migrácie mobility. Boj proti pašovaniu ľudí zostáva našou prioritou. Musíme volať na zodpovednosť tých ľudí, ktorí zneužívajú potrebu eh, ľudí eh, v lepšom živote a treba efektívne bojovať aj e, moderným otroctvom. Predovšetkým pôjde o boj e, proti organizovanej zločinnosti v Európskej únie po celom svete a potrebujeme mať zabezpečenú globálnu odozvu. Občania žiadajú od nás, aby sme ich e, chránili pred hrozbami terorizmu a násilia v období konfliktov v susedstve Európskej únie a vzhľadom na e, hrozby e, cudzích e, bojovníkov treba lepšie bojovať proti terorizmu a organizovanej zločinnosti. Totiž po sebe cez hranične podkopávajú naše spoločnosti a hospodárstvo. Potrebujeme mať aktualizovaný rámec európskych aktivít s väčším dôrazom na základné práva a lepšiu synergiu. Treba samozrejme bojovať proti kybernetickej trestnej činnosti, e, aby občania a podniky mohli e, využívať internet vo svoj prospech. Treba bojovať proti e, pašovaniu drog, proti korupcii s tým, aby podniková sféra lepšie využívala výhody vnútorného trhu Stení poslanci, uchovanie údajov je bezpečnostným nástrojom, o ktorom sa veľa diskutuje. Teraz máme rozhodnutie Európskeho súdneho dvoru. Musíme preskúmať najlepšie možnosti, ako ďalej s tým, aby sme plne respektovali e, všetky princípy, ktoré sú obsahnuté v rozhodnutí, predovšetkým princípy proporcionality a právo na ochranu osobných údajov, ako aj ostatných základných ľudských práv. Najnovší vývoj udalosti v Európe a za hranicami Európy hovorí o tom, že čelíme novej hrozbe terorizmu. Úloha únie spočíva v tom, aby sme pomáhali členským štátom pôsobiť proti tejto hrozbe, najmä hrozbe eh, cudzokrajinných bojovníkov. Musíme pôsobiť preventívne, bojovať s radikalizáciou, riešiť e, e príčiny radikalizácie, e, spolupráca medzi policajnými zložkami, výmena informácií e, je základom e, nášho boja proti zločinnosti. A tu máme čo vylepšovať. Dámy a páni, vážení poslanci, mám v pláne úzko spolupracovať s vašim výborom, aby sme dosiahli konkrétne výsledky mm, politika Európskej únie v oblasti prisťahovalectva a otázok vnútra. Ak chceme, aby bola úspešná, musíme sa zamerať na tie oblasti, kde dokážeme konať spoločne, aby sme naozaj dosiahli pozitívne zmeny a aby sme dodržiavali a zabezpečili dodržiavanie základných práv. Ak by som bol potvrdený vo funkcii, budem e, spolupracovať so znovu zvoleným predsedom komisie e, za dodržania príslušne schválených usmernení a budem tiež priamo v kontakte s kolegyňou podpredsedničkou komisie a tiež s ostatnými komisármi. Ako komisár by som pracoval na tom, čo nás spája, prečom budem dodržiavať e, presne hodnoty Európskej únie a tiež chartu základných práv a budem sa snažiť vytvoriť transparentnú európsku politiku. Nechceme, aby občania boli obklopení byrokratickými stenami. Chceme byť schopní pozrieť sa začiť voči novým výzvom do budúcna a postaviť sa im Chceme, aby Európska únia bola priestorom nádeje a slobody pre všetkých občanov. Je to morálna povinnosť na všetkých. Ďakujem.